Ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka, no práve odchádza. Najprv by som vám citovala z posledného dokumentu, eh, ktorý sa týka úhora európskeho. Ehm, populácia od roku 2012 eh, je v kritickom stave a eh, ich percento je na historickom minime. Čiže v Severnom mori viac ako 1% a za jeho hraniciami viac ako 1,5% v roku 1979. Čiže preto je potrebná uh, rýchla aktivita. Um, treba uh, obmedziť uh, znečistenie uh, komerčných rybolov uh, na nulu. Konec citácie. Keby sa to týkalo tu nejaká modroplutvého alebo mečuňa, tak komisia by tu už hneď bola a mali by sme tu živú verejnú diskusiu o tom, aké činnosti sa realizujú. Európska únia je fascinovaná životným e, cyklom, e, pretože e, úhor sa rodí v Sargasovom mori a nedostáva sa mu dostatočnej väzernej pozornosti. Nariadenie, o ktorom budeme, teda staré nariadenie z roku 2007 keď členské štáty po dlhých diskusiách sa dohodli, že e, budú niečo robiť e, proti znižovaniu populácie. A nariadenie už sa aplikuje viac ako 5, 5 rokov a počas e, tohto týchto rokov populácia uhora Európsko sa stále znižovala. V roku 2012 um, tu bol dokument, ktorý bol um, alarmom budem z neho citovať. Je nepravdepodobné, že opatrenia, ktoré sa príjmajú, pomôžu k zvyšovaniu tejto populácie. A toto je veľký problém, pretože mnohé plány sa týkajú zvyšovania tohto, tejto populácie, ale netýkajú sa jednotlivých podmienok, ktoré existujú v Sargasovom mori. Čiže my k tej, tom, tomu starému nariadeniu pridávame dôležité veci. Poprvé, že komisia by mala predložiť správu o efektívnosti obnovovania populácie a po druhé, žiadame komisiu, aby predložila nový legislatívny návrh do konca marca budúceho roku, um, e, ktorá bude zameraná na vysokú pravdepodobnosť obnoviteľnosti e, tejto populácie. Rada by e, mala sa zaoberať týmto návrhom a v v tomto nariadení nie sú žiadne e, vyčlenenia e, z rozpočtu, čiže preto chcem, aby sme tu mali rýchle konanie. Nejde tu len o prežitie úhora, ale aj o dôveru EÚ ako medzinárodného aktéra, ktorý podporuje trvalo udržateľný rybolov a ktorý, um, ktorý neuvrhuje sankcie na tretie krajiny. Európska um, únia um, vypracovala zoznam o ohrozených uh, druhoch a chcem poďakovať všetkým kolegom a tieňovým spravodajcom, ktorí podporili túto správu a e, ktorým záleží na to, aby sa tento proces nezjednodušil. Som si istá, že budúce generácie nepochopia, prečo sme e, chceli to nariadenie len trocha pozmeniť z legálneho hľadiska, e, keď potom sme ponechali celý, celý tento druh na jeho osud. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz dávam slovo pani komisárke, pani Damanaky, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci. Chcem sa poďakovať pani Levín, spravodajkyni a ďalším poslancom z výboru pre rybolov za odvedenú prácu na tejto správe. Ako viete, komisia vo svojom návrhu zamýšľala, aby nariadenie bolo v súlade e, s zmluvou e, v súvislosti s delegovanými a vykonávacími aktami. Ja sa teším, že e, tento návrh správy súhlasí podporuje väčšinu navrhovaných zmien. Diskusia vo výbore pre rybolov ukázala, že sú určité obavy v tej súvislosti, či toto nariadenie bude dostatočne dostatočne efektívna, pokiaľ ide o ochranu úhora. Ja som sa vypočula pani Levin, ktorá v tomto istom zmysle vystúpila tu v plene. Ja si uvedomujem, že by Európsky parlament chcel, aby revízia súčasných pravidiel bola kompletnejšia, a zachádzala za rámec návrhu komisie. To si uvedomujem. Chcela by som však zopakovať, že komisii ide o to, aby sme zabezpečili obnovu populácie európskeho úhora, ale je potrebné lepšie sa na to pripraviť. A práve z tohto dôvodu sme prednedávnom mm, získali a momentálne analýzujeme najnovšie e, vyhodnotenie, pokiaľ ide o implementáciu e, plánov manažmentu stavov úhora v členských štátoch. Tiež e, teda v novembri 2013 táto organizácia príde s celostným vyhodnotením, na základe ktorého potom budeme ďalej konať mm, Vyhodnotíme teda potom, aké zmeny je potrebné urobiť v nariadení o v nariadení, e, teda že či e, je e, jeho text ešte v súlade s potrebami alebo nie. No a do konca tohto roka rade aj parlamentu poskytneme správy o efektivnosti, účinnosti plánov riadenia stavov úhora. No a na tomto základe potom vyhodnotíme, či je potrebné nariadenie úhorovi nejakým spôsobom pozmeniť novelizovať s cieľom zachovať populácie tohto druhu. E, nás by sme boli radi, keby e, sa nám podarilo e, populáciu tejto ryby dostať na trvalúžateľný stav, trvalúžateľnú úroveň. Ďakujeme pekne, pani komisárka. A teraz dostávajú v mene rečníci, rečníci, dostávajú slovo rečníci v mene politických skupín ako prvý pán Kún za EPP. Nech sa páči. Danke, Ďakujem pekne, pán predseda a vážená pani komisárka, vážená pani spravodajkyňa. Áno, naozaj, dnes v rozprave ide o to, aby sme dosiahli e, zosúladenie s Lisabonskou zmluvou, pokiaľ ide o tie vykonávacie a delegované právne akty, e, teda umožnenie príjmania takýchto aktov komisii. No ale v širšom kontexte ide o stav úhora, a naozaj e, tento stav je polutovania hodný, takže toto je tá centrálna téma, ktorou sa musíme zaoberať. Ako nariadenie o úhorovi v roku 2007 pokiaľ ide o plány riadenia obnovy stavov, ako teda zafungovalo toto nariadenie, či vôbec zafungovalo. Naozaj v roku 2007 išlo o nariadenie z ktoré bolo opodstatené existenciálnymi dôvodmi, e, exporty akýchkoľvek výrobkov z úhora e, boli zakázané. Takýto zákaz bol vydaný v roku 2007, bolo to z existenciálnych dôvodov. Vieme, že biomasa úhora e, že vychádza z toho, koľko strieborných úhorov vôbec z mora príde do svojich habitatov v európskych, v európskych riekach. A všetci veľmi dobre vieme, že je tam obrovský čierny trh, je potrebné tento zákaz vývozu konzekventne uplatňovať tak, aby sme umožnili obnovu populácie úhora európskeho. A preto je dôležité, aby tie plány riadenia, ktoré som už boli implementované, aby tieto naďalej boli dodržiavané. Eh, akvakultúra je možná. Tieto strieborné úhory už sa napríklad eh, chovajú v Veľkej Británii, v Dánsku a tak ďalej. A my máme program eh, potom ich vysádzať v mm, jazerách tak, aby sa obnovili stavy. Toto sa dá robiť a už sa to aj deje. Čiže prosím, ponechajme kostov v dedine, prosím, neprerušme veci, nechceme všetko, nechceme všetko stavať hore nohami. Je dôležité to vyhodnotenie k 12. E, toho, ako fungovali tie, zafungovali tie plány riadenia, či zafungovali a potom na tomto základe prijatie ďalších rozhodnutí. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a teraz v mene socialistov e, dostáva slovo pán Nielsen. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Uhor európsky je vo veľmi zlom stave, jeho prežitie je ohrozené. Súvisť s jeho komplikovaným životným cyklom, životnými podmienkami a tak ďalej. Naozaj trvá 10 ročia, kým dosiahne pohľavnú zrelosť ďalšia generácia, takže je potrebné vytvoriť vhodné podmienky na obnovenie stavov úhora. Je dôležité prijať e, účinné opatrenia, prijať ich rýchlo, vychádzajúce z najnovších vedeckých poznatkov. Je potrebné prijať e, opatrenia takéhoto krátkodobého charakteru alebo potom opatrenia dlhodobého charakteru. Nechceme úplný zákaz pretože to by podkopalo stimuly pre dobrovoľné opatrenia a tým by vymizla možnosť takejto úpravy. Takže je dôležité teda my sme sa v výbore zhodli na tom, že by komisia mala pripraviť nový plán vychádzajúc práve z najnovších vedeckých poznatkov a ja dúfam, že k tomu aj dôjde s cieľom zabezpečiť budúcnosť Európskeho úhora, ale členské štáty sa o to budú musieť um, usilovať viac, než tomu bolo doposiaľ. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz v mene ALDE vystúpi pán Geller. Nech sa páči, máte slovo na dve minúty a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani komisárka, kolegyne, kolegovia, chcem sa hlavne poďakovať spravodajkyni za odvedenú prácu na tej dôležitej správe o zosúladení. Bez pochyb zásoby stávy tejto ryby dosahujú historické minimum. V roku 2007 Európsky úhor sa stal súčasťou CITESu, prílohy CITESu a v roku 2009 Eh, sa dostal aj na eh, zoznam EUCN, červený zoznam ohrozených eh, druhov. V roku 2007 bola prijatá, bol prijaté nariadenie, podľa ktorého členské štáty musia prijať plány na dosiahnutie cieľu obnovy stavov na udateľnú úroveň. Viaceré opatrenia, vrátanie obmedzenia výlovu, zjednodušenia migrácie v riekach, a zlepšenie podmienok v riečnom prostredí. To sú tie opatrenia, ktoré boli navrhované. Bohužiaľ, e, napríklad v Írsku bol prijatý úplný, e, úplný zákaz, čo mal negatívne dopady na určité časti. Myslím, že to je veľmi nespravodlivé voči rybárom, pretože nedostali absolútne žiadnu kompenzáciu za e, tie znížené príjmy. Ten zákaz je naozaj spochybniteľný, vzhľadom na to, že stavy úhorov v Írsku klesali aj Sú tu napríklad e, vodné elektrárne, ktoré e, ničia e, stavy, oni sa tam zachytia v tých turbinách a teda neprežijú. Čiže ako riadne riadiť stavy? Dôležité je zapojiť celú spoločnosť, pretože od 80. rokov napríklad rôzne komunity naštartovali programy obnovy, na základe dobrovoľnej činnosti. Čiže moja skupina rozhodla, že predloží pozmaňovací návrh, ktorý vo výbore fish neprešiel len veľmi tesne, kde sa vyzývajú členské štáty, aby e, tieto podporili e, rybárov v snahe o e, diverzifikáciu v prípade, že sa krajina rozhodne zakázať výlov, výlov úhorov. Ja si myslím, že je dôležité, aby si komisia pripomenula, eh, že 10.7. vo výbore FISH eh, prislúbila, e, že sa bude venovať e, severovýchodnému Atlantiku e, celkovo rôzne rybn, druhý rýb. To ste prislúbili. Ja viem, že bola letná prestávka, dlhé leto a my sme o tom k tomu viac nepočuli, takže mm, to je môj apel na komisiu. Ďakujem pekne a teraz v mene ECR vystupí pán Grobarčík. Máte minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne. Predseda, rád by som na úvod poďakoval za kvalitnú a vyváženú správu, vrátane toho, akým spôsobom prebiehali jednania. No a čo sa týka úhorov, tak treba poukázať na dve podmienky. Za prvé, sa tu poukazuje na nedostatočnú alebo nedostatočný záujem vedeckého výskumu kvantitatívne aj kvalitatívne. No a za druhé, nemáme funkčný systém kódovania, čo znamená, že údaje v Eurostate nezodpovedajú údajom, ktoré dodávajú olové úhora jednotlivé členské krajiny. Takže ťažko sa potom sleduje, ako na tom úhorie, no a ťažko sa potom aj riadí rybolov. Dôležité je tiež rozhodnutie Európskej komisie, že v Balckom mori sú teraz zvýšené rybolovné kvóty. No a Treba tiež povedať, že napríklad treska je u nás už pomerne vzácna, čiže takto vyzerá tá problematika. Ďakujem pekne. No a teraz slovo dostáva pán Gustafsson v mene skupiny QE. Ďakujem pekne, predseda. Najskôr ďakujem spravodajkyni za vynikajúcu prácu. Je veľmi veľa mýtov o, o úhoroch. No a nikto nevie ani, ako sa rodia, sú o tom celé legendy. A je a ťažké je nejak zajati, aby sa rozmnožila. Takže v každom prípade je dôležitá spolupráca, no a preto sa tešíme zo správy Izabel Levín. No a dôležité teraz je zakázať lov úhora až dovtedy, kým sa obnovia stavy noša treba drastické opatrenia, pretože no, v konečnom dôsledku nebudú žiadne úhory. No a presne tak, ako povedala Izabel Levin, ako to vysvetlíme budúcim generáciám, že sme úhora prakticky e, vyhubili. Ďakujem pekne. Teraz sa v mene EFD dostal slovo pán Belder. Ďakujem pekne. Toto bola čisto technická otázka, ale potom sa začalo hovoriť o obsahu, ale keď budeme mať, budeme viesť debaty, musíme sa orientovať podľa pevných argumentov. Problém pre úvorov sú turbíny a pumpy hnúša. Treba tieto prekažky odstrániť, pretože tak im musíme pomôcť. Minulý rok viac ako eh, rybári pomohli viac ako 4000 úhorom prekonávať prekážky za malú odmenu, ale udialo sa to transparentným spôsobom. Nuž, tento rok sa očakáva, že 25 tisíc dospelých úhorov dostane takúto pomoc. No, takéto iniciatívy a rybári si zaslúžia našu podporu a spoluprácu. Ďakujem pekne. A teraz pán Hartong. Voorzitter, nadat de EU de zeevisserij... Vážený pán predseda, nož áno, Európska únia teraz hrozí, že ničí rybolov na more a teraz hovoríme o úhoroch. Samozrejme, všetko musí byť eh, udržateľné. Eh, mladé, mlad, mladým úhorom musíme pomáhať, prekonávať prekážky. A teraz bol pre, predložený návrh parlamentu v období, keď eh, rybári hľadajú alternatívy. Existujú možnosti, aby sa zlepšili stavy úhora, no už tomu celkom. Na jednej strane sa ničí rybolov. No a na druhej strane majú rybári pomáhať úhorom prekonávať nejaké hrádze. Nož je to ako z rozprávky. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Mato Ardrover. Ďakujem pekne, predseda, vážený pán predseda. Nože, v tejto diskusii hovorím o rôznych veciach. Teoreticky ide o návrh zmeny nariadenia, mysle prispôsobenia novým podmienkam Lisabonskej zmluvy, pretože teraz to budú implementať alebo vykonávacie alebo legované akty No a pozrieť na nariadenie a prispôsobiť to príslušnému článku. No a no, predložená správa, kde sa hovorí úplne iné veci. Ide tu o obsahové otázky. Obsahové otázky k téme, ktorá to je zodpovedná či úlohám. Už táto správa s tým spôsobom znamená odchýlenie od bežného postupu, pretože tu chýba konzultácia, ktorá by bola bývala nevyhnutná. Nože, vyvíjajú sa to veľké snahy, aby sme prispôsobili legislatívu Lisabonskej zmluve. No a tieto snahy neboli by narušené motiváciou. Avšak, keď hovoríme o úhoroch, treba povedať, že Stavy úhora klesli o 90-95%, keď porovnáme súčasnú situáciu a situáciu v 70. 80. -tych rokoch. A ICN označila alebo zaradila úhora medzi ohrozené druhy. Vidíme tiež, že nariadenie tiež predpokladá ochranu úhora a členské štáty prijímať opatrenia, kde sa využíva biomasa. Je to tiež dohovor CITES, ktorý vyžaduje osobitnú ochranu úhorov. Taká je situácia, treba konať, ale treba skutočne hovoriť o úhoroch a nie v rámci komitologických diskusí. Ďakujem veľmi pekne a slovo dostáva pani Rodust. Vážený pán predseda, vážená komisárka Damanaky, Európskemu úhorovi sa veľmi nedarí. Poviem jasne, naredne prišlo neskoro a potom členské štáty ho implementovali veľmi pomaly a počet úhorov klesal. Dnes je to na programe, pretože to, to nariadenie treba prispôsobiť Lisabonskej zmluve. Na prvý pohľad sa jedná len o formalitu. Avšak je to viac ako len formalita. Za Lisabonskou zmluvou totiž je, že, že spolu rozhoduje Európsky parlament, v budúcnosti bude rozhodovať Európsky parlament, spolu rozhodovať Európskej rybolovnej politike. My budeme stavu hora pozorovať, no a ja dúfam, že súčasné plány budú stačiť na to, aby sa stavy obnovili na, po takomto krátkom čase. Za to je len ťažko odhadnúť a preto vítam kompromisy, ktoré boli predložené a ktoré zamietajú okamžitý zákaz lovu, ale súčasne ukazujú na to, že nemôžeme a nechceme natvárať oči pred realitou a ak to bude nutné, príjmeme aj ďaleko siahlejšie opatrenia. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Na slovo dostáva pán Stevenson na jednu minútu. Predseda, my sme zaznamenali 90% pokles počtu úhorov. Je to prekvapivé, pretože v každej fáze života sa lovia. Úhor strieborný, sa veľmi loví, je pretože veľká lahôdka. Už takmer sa nedostanú do sladkých vôd kvôli rôznym prekážkam. No a dospelé úhory sa nedokážu vrátiť naspäť do mora, aby sa vrátili. A preto vítam slova komisárky, že ona príjme veľmi prísne opatrenia a zasadí za prísne opatrenia na ochranu úhorov. A tiež vítam správu Isabel Levin, ktorá má za cieľ dosiahnuť podobné veci. Ďakujem pekne. Teraz slovo dostáva pán Kadek, nech sa páči. Ďakujem, e, pán predseda, vážená pani komisárka, vážení kolegovia. E, od 20. storočia mnoho faktorov ovplyvňuje e, život európskeho úhora okrem rybolovu je to aj vysúšanie morských oblastí, ďalej tie mm, pumpové zariadenia, turbíny a iné faktory. Ako vidíte, ten zoznam je veľmi dlhý, príliš dlhý na to, aby sme dbali na ochranu tejto populácie. Ale musíme sa na to pozerať pragmaticky a nemali by sme eh, z rybolovu robiť obetného baránka. Keby sme och, o, zrušili len rybolov, o, to by nebola e, dobrá odpoveď. Rôzne ľudské činnosti ohrozujú populáciu úroha a e, to v tom to v tejto správe chýba. Spravodajca zabudol na to, že práve rybolovný, rybársky sektor e, podporuje populáciu úrohora a napríklad vo Francúzsku um, existujú akčné plány do roku 2020. E, spotreba bola znížená o, o 70 Takisto aj flotila bola znížená. Takže mali by sme eh, naďalej pozorne sledovať situáciu, ale podľa mňa netreba zmeniť našu, eh, našu regulácie, pretože by sme robili veci vopred. Najprv by sme si mali počkať na zhodnotenie. Európsky parlament by sa mal pridržať len Lisabonskej zmluvy a nemeniť nariadenie z roku 2007. Ďakujem. Teraz má slovo eh, pani poslankyňa Tomas. Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka. Najprv by som chcela poďakovať spravodajkyni a chcel, chcem povedať, že som znepokojená ohľadom stavu populácie Európskeho úhora a pozornosti, ktorú má venovať EÚ tomuto druhu, pretože e, e, európske e, aktivity nie vždy sú v súlade s hodnoteniami expertov. Treba urobiť zhodnotenie, vyčerpávajúce zhodnotenie populácie Európskeho úhora a ak nejaký členský štát bude meškať s datami, tak potom je potrebné, aby e, boli zavedené sankcie, sankcie a tento štát spolupracoval aby e, potom rybári neplatili cenu za nevedomosť. Rybári súhlasili s mnohými obeťami a exemplárne riadia svoje aktivity. Pri, e, pripomeňme, že sa mortalita úhorov e, veľmi dobre reguluje práve prostredníctvom rybolovu, hoci vieme, že kvalita pobrežných vôd je dôležitá pre tento druh. Ehm, mali by Komisia by teda mala zhodnotiť aktuálne dáta a pristupovať eh, k celému problému holistickým prístupom, aby potom zaviedla stabilizovaný eh, riadiaci plán. Ďakujem. Eh, ďakujem. Teraz má slovo pán Nicholson. Uh, Ďakujem, pán predseda. V mojom volebnom obvode je e, rybolov zásadným a trvalo udržateľným sektorom e, pretože zabezpečuje živobytie 300 e, rodinám a preto už 40 rokov sa tu zavádzajú metódy, ktoré sú medzinárodne známe a obnovujú sa tu populácie rýb. Je to naozaj pícha tohto sektoru. A preto podporujem, aby sa obnovila populácia európskeho úhora, ale Severné Irsko nie je, len, nie je celý problém len časťou preto je na dopadová štúdia, ktorá sa bude podporovať, ktorá sa bude opierať o vedecké zhodnotenie. Takisto podporujem to, že sa komisia zamerala na lepšie manažovanie a lepšie zavádzanie nariadení EÚ, pretože členské štáty by mali splňať svoje povinnosti, aby potom komisia mohla uh, urobiť nezávislé stanovisko toho, čo sa deje. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo pán Fan Nistelrooy. Na začiatku sa táto téma zdala byť eh, zanedbateľnou. Zdalo sa to eh, ako si formalitou. Mali sme tu Lisabonskú zmluvu, ale vidíte, máme tu podstatnú diskusiu. 90 eh, populácie úhora európskeho je ohrozený. Čiže občania od nás niečo čakajú. Hovorilo sa o čiernom trhu, o úhoroch, ktoré sú vyvážené do sveta. A toto je zásadná chyba. Musíme sa dohodnúť na spoločnom postupe. Európsky parlament nechce byť vzdialený prostredníctvom delegovaných aktov, my chceme sledovať túto otázku zblízka. Napríklad v Holandsku sa toho robí veľa. E, napríklad ochrana úhorov, aby sa dostali cez jednotlivé prekážky. Toto, e, na to sa podporujú rôzne fondy, fond našej vlády a pod, e, takisto e, máme k dispozícii aj európske fondy. Čiže toto je dobrý príklad dobrej praxi. A na túto, túto jeseň budeme mať vypracované hodnotenie, na ktoré čakáme. Ďakujem. Ďakujem. Teraz prejdeme k procedúre Catch the A. Aj pani Anderson. V mojom volebnom obvode e, máme veľkú um, e, veľkú oblasť, kde sa dochováva tento druh a Viac ako 200 rodín závisí od rybolovu tejto, tohto druhu. E, my e, realizujeme trvalo udržateľný rybolov a máme aj ministerské vyhlášky, ktoré stanovujú e, správnu prax. Štyri, počas minulých 40 rokov sa investovali milióny líbier na to, aby sme, eur na to, aby sme e, obnovovali populáciu úhora a e, takisto sme mali hodnotenia zo strany vedcov, e, ktoré vypracúvali biologické hodnotenie, ale nemali sme žiadny návrh, ktorý sa týkal jednotlivcov, podnikov a bol vypracovaná aj dopadová správa e, a je to založené na nezávislých vedeckých hodnoteniach. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo pán poslanec Ferreira. Ďakujem, pán predseda. Populácia Európskeho úhora e, sa nachádza v problémoch. Chýbajú vedecké údaje a to ešte sťažuje um, um, nedostatok verejných financií, ako napríklad v Portugalsku. A okrem toho uh, Ehm, nie sú financované ani nezávislé vedecké inštitúcie, ktoré by e, vypracovali hodnotenia. Čiže je dôležité, aby tieto, na, tieto nariadenia e, sprevádzali aj finančné prostriedky. E, fakt, že fakt je ten, že rybár by nemal znášať náklady na obnovu tohto druhu. My sme uh, stimulovali rybolov a uh, práve v tejto fáze e, by sme mali zakročiť, čiže vo fáze, keď je úhor v stave mladého jedinca. A tam by sme mali zavádzať opatrenia. Ďakujem. Už nechce vystúpiť nikto. Takže teraz dávam slovo pani komisárke, aby odpovedala v mene komisie. You, would... Ďakujem, pán predseda. Ja chcem zopakovať, že návrh komisie e, je zameraný na to, aby naša legislatíva sa stala e, Lisabonskou. Čiže my teraz e, len dávame do súladu s existujúcu, existujúce nariadenia s Lisabonskou zmluvou, čiže my tam nezasahujeme do podstaty ale e, vidím, že je to je rozumné, pretože máme tu naozaj informácie o tom, že e, úhorovi sa moc nedarí. A ďakujem za to, že členovia parlamentu e, vyjadrili svoje obavy a preto by som chcela zopakovať, že my to zohľadníme. My sme mm, požiadali našich vedcov, našich expertov, aby vypracovali hodnotenie ohľadom e, riadiacich plánov, e, ktoré majú členské štáty a takisto um, aj o podávaní správ. Takže teraz čakáme na toto hodnotenie, e, budeme to analyzovať a znova vám môžem slúbiť, že do konca tohto roku sa komisia vráti do parlamentu a predloží správu o hodnotení. Čiže čo sa robí teraz? a čo treba robiť preto, aby sa táto populácia obnovila. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dáme slovo pani spravodajkyni, pani Lovin. You, Ďakujem, pán predseda. A chcem poďakovať všetkým kolegom za to, že sa zúčastnili na tejto diskusii a za to, že podporili túto správu. Ďakujem kolegom, že sa zmenili aj o iných aspektov populácie uhora európskeho. Musím zdôrazniť, hlavne pre členov zo Severného Írska, keď ho spomínajú trvalú udržateľnosť v spojení s Európskym úhorom, to je veľmi ťažké, pretože máme jednu populáciu Európa uhorského a niektorí hm, nemôžete sa podvažovať za rybárov, ktorí hm, lovia tr- z hľadiska trvalej udržateľnosti, keď je tam zniženie o 99 a tak rybolov nemôžeme nazvať udržateľným. A Pani komisárka, my takisto žiadame o zhodnotenie opatrení pre obnovu populácie. A um, tu chcem um, vyjadriť uh, obavu, či to naozaj pomôže obnove populácie a takisto aj uh, úmrtnosť úhorov uh, počas lovenia, ďalej počas prepravy a niektorí e, tí jedinci nemôžu potom prežiť e, tú prepravu do Sarkasového mora. A mm, ak sa budete pridržiavať harmonizácie, ja to budem rešpektovať, ale niekedy je e, veľmi ťažké byť konzistentný dokonca vo vlastnej skupine. Pretože keď sme tu mali riadiace plány ohľadom Baltského mora, skupina EPP súhlasila s niektorými zásadnými zmenami e, lisabonizácie e, tejto správy. Čiže nevždy sme vždy e, konzistentní pri tomto prístupe. Chcela by som poďakovať pani komisárke, že chápe, že táto situácia je veľmi e, vážna a sú tu potrebné ešte ďalšie opatrenia pre obnovu e, populácie. A ešte by som chcela zdôrazniť, že je tu, existuje síce vývoz, ale potom nie sme konzistentní, ak na jednej, slov, na jednej strane uznávame, že uhor európsky je veľmi ohrozený a nemal by byť vyvažaný a zároveň Mm, robíme e, niečo, čo sa týka obchodu v rámci EÚ. Čiže mali by e, sme sa správať konzistentne, hlavne vtedy, keď e, Európska únia zvažuje sankcie proti krajinám, ktoré lovia spôsobom, ktorý nie je trvalo udržateľný. Ďakujem. Ďakujem. A týmto pádom uzatvárame diskusiu. Hlasovať sa bude zajtra o 12. Áttérünk a következő napi rendi pontra, ez a Koradza Bild jelen. A teraz eh, na programe dňa máme správu pani Anny Marie Koradza Bild